iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. E, na starosti to má výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a ja dám hneď slovo pani Skok. Thank you, Madam Chair. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kríza spôsobila to, že nezamestnanosť mladých, mladých dosiahla v mnohých krajinách a regiónoch e, alarmujúce stavy mnohí mladí ľudia nemajú možnosť eh, získať si prvú, prá, prvú prácu a takým spôsobom nemôžu vlastne normálne vstúpiť do dospelého života. V roku 2014 aby sa pomohlo situácii, urgentne vznikla iniciatíva pre zamestnanosť mladých. Účelom tejto iniciatívy je zabezpečiť financovanie, podporiť eh, zamestnanosť mladých v najdotknutejších regiónoch Európskej únie, vrátane toho, že sa vytvárajú aj schémy pre záruky pre mladých. Ehm, tým, aby sa zabezpečil rýchla implementácia, bola táto eh, iniciatíva predsunutá a peniaze boli poskytnuté okamžite od 1. septembra 2013. Avšak eh, viac ako jeden rok po program, od spustenia programu výsledky nesplňajú očakávania E, také opatrenia, ktoré boli určené na to, aby sa mohli rýchlo vyplatniť fondy a prostriedky, tie neviedli k tomu, aby sa mohli rýchlo využiť prostriedky a tiež e, nejako sa pre, pre tie príležitosti zvýšiť zamestnanosť. Táto iniciatíva bola navrhnutá pôvodne Európskou radou, avšak v súčasnosti viac 1,5 roka viac potom, čo boli poskytnuté tieto prostriedky, členské štáty stále e, veľmi zaostávajú za očakávaniami okrem nedostatku likvidity na to, aby sa mohla táto iniciatíva spustiť, teraz došlo k e, problémom s predfinancovaním. Čiže e, keď už nie je prefinancovanie problémom, tak vlastne čo bráni členským štátom v rýchlej implementácii tejto iniciatívy? Členské štáty, e, tie, ktoré majú najvyššiu nezamestnanosť mladých a najviac dotknuté krízy, tie celkovo e, akoby zaostávali vo využívaní tých, tejto iniciatívy aj vo využívaní tých záruk, zatiaľ čo sú potrebné prijať dlhodobé politiky pre riešenie tohto problému. Čiže aké majú problémy členské štáty, aké prekážky, čo im môže rada slúbiť, môže rada um, zabezpečiť určité ďalšie financovanie, keď už uh, tieto, front, uh, tieto, tieto fondy, ktoré boli predsunuté, už uh, vypršia. Eh, parlament vždy chcel, aby tu bolo prefinancovanie do 12 mesiacov od vtedy, kedy vstúpi nariadenie o tejto iniciatíve do platnosti. Avšak e, aké opatrenia predpokladá rada, aby sa zabezpečilo, že mladí nezamestnaní budú môcť rýchlo využívať tieto prostriedky? Ako rada chce takisto um, toto podsunúť mladým nezamestnaným a ako vlastne sa bude o tom informovať aj parlament a ostatné zúčastnené e, strany Môže nám rada slúbiť, že dojde už aj k novele tohto nariadenia do 6 mesiacov a ako rada chce postupovať, keď výsledky nebudú očaká- splniť očakávania, dokonca aj po súčasnom zvýšenom predfinancovaní. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani Kalnine Lukaševice. Ďakujem pekne, žena pani predsedajúca, vážení poslanci. Som veľmi vďačná za túto možnosť diskutovať s vami situáciu na pracovnom trhu mladých ľudí v Európskej únie. Predsedníctvo kladie veľmi dôležitú eh, dôležitosť úlohám alebo výzvam, ktoré súvisia s nezamestnanosťou mladých, osobitne alebo nezamestnanosťou celkovo osobitne s nezamestnanosťou mladých, ktorí majú e, vyššie vzdelanie a vyššie zručnosti. Takže e, integrácia na pracovnom trhu týchto mm, osôb zostáva veľkou prioritou. Aj stratégia Európskej Európskej únie 2020 takisto e, zavádza určité opatrenia pre zriešenie nezamestnanosti mladých. Avšak realitou je, že nezamestnanosť mladých je naďalej na vysokej úrovni v niektorých členských štátoch e, e, vedie k nevyužitým talentom, strate ľudských zdrojov a v niektorých prípadoch to spôsobuje veľmi škodlivé, ničivé účinky na celý život a ten program záruk a program zamestnanosti mladých, tieto programy sú vysoko relevantné. Obe tieto, obe tieto nástroje sa snažia bojovať proti nezamestnanosti mladých v najviac dotknutých regiónoch, konkrétne v tých, kde sú miery nezamestnanosti mladých až okolo 25 e, Ako pozitívny príklad by som chcela zdôrazniť skúsenosť z Lotyšska Lotyšsko je jednou z krajín, ktoré začali s implementáciou týchto záruk pre mladých už od januári 2014. A už dnes môžeme vidieť prvé výsledky. Táto miera nezamestnanosti mladých sa znížila o 3,8 v roku 2014. Vidíme, že množstvo závisí od programov, ktoré vykonávajú členské štáty avšak e, už je dnes jasné, že treba urobiť oveľa viac. Napriek e, tým, tým sľubným stimulom e, tá, tieto dve iniciatívy nie sú jediným prostriedkom vyriešenia všetkých problémov. Je to len súčasť ďalších iných opatrení pri riešení tohto problému. Ale však všetci vieme, že rýchla možnosť implementácie tejto iniciatívy v porovnaní s klasickým finančným rámcom znamená, že konkrétny pokrok v prvých rokoch je podstatný pre celkový úspech tejto iniciatívy. A toto môže vyriešiť problém, pre ktorým stojí množstvo miliónov mladých e, e, pretože mm, čo majú? Majú sa, sa musia rozhodnúť, či majú si nájsť prácu, alebo majú sa vzdelávať a či majú prístup k vzdelaniu. Preto uh, sa teším, že parlament zdieľa môj názor, že e, ďalší odklad danie e, tejto iniciatívy môže potom uh, podkopať aktivity, ktoré vykonávajú členské štáty na podporu zamestnanosti mladých. Uh, Jedným z hlavný, jednou z hlavných prekážok eh, implementácie tejto iniciatívy je nedostatok eh, hotovosti eh, pre, alebo flow pre, ehm, pred, pre zálohové platby pre prí, mm, príjemcov. Preto tu existuje súčasný legislatívny návrh na urýchlenie implementácie tejto iniciatívy preto plne súhlasím s Európskym parlamentom v tom, že poskytnutie financovania členským štátom skôr v procese implementácie je kľúčovou podmienkou pre zlepšenie výkonu a dosiahnutie čoskoro viditeľných výsledkov. Dostatočná likvidita na začiatku procesu implementácie umožní rýchlejší prínos výsledkov krokov z opatrení v rámci implementačného plánu na národnej úrovni. A môžeme byť hrdí na to, že súčasná novela, ktorá je na stole, alebo návrh novely sa na tom, to sa bolo dohodnuté v rekordnom čase, pretože rada e, urobila návrh včera a dnes hneď po vašom hlasovaní spoločne s predsedom Šulcom sme podpísali už aj text. E, po publikovaní v úradnom vesníku, čo sa udeje v budúcom týždni, členské štáty budú môcť už dostávať predfinancovanie. Čiže celkovo to, ten, tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii z osobitnej iniciatívy pre zamestnanosť mladých, to sa zvýši asi na 1 miliardu eur v roku 2015. E, chcela by som využiť túto možnosť e, uistiť, že rada naďalej bude aktivovne monitorovať vývoj e, vo vzťahu k zamestnanosti mladých aj v otázke implementácie týchto iniciatív zamestnanosti mladých aj záruk pre mladých. Zároveň však nesmieme zabodať, že Príčiny z nezamestnanosti mladých sú komplexného charakteru. Zvýšenie financovanie je len doplnkom iných e, opatrení a reforiem, ktoré budú musieť prijať členské štáty, aby riešili iné krízové otázky alebo otázky súvisiace s štruktúralnými problémami svojich ekonomík. Takže celkové zníženie nezamestnanosti, ak to chceme dosiahnuť, musíme byť, robiť viac pre vytvorenie nových pracovných miest. A v neposlednom rade dovolte, aby som zdôraznila dôležitú úlohu, ktorú hrajú sociálni partnery v tomto kontexte. A ďakujem vám tam týmto za pozornosť. Ďakujem, takže začneme ľuďmi, ktorí žiadali o rečničký čas. Začína pani Mona Šartier za EPP. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela zástupkyni rady dnes večer povedať, že iniciatíva, ktorá sa týka podpory zamestnanosti mladých ľudí. To chceli členské štáty, je to ich nápad. Vypracovali oznámenie o iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých a občas dokonca e, spôsobili aj zmetok medzi e, zárukou pre mladých a touto iniciatívou. Avšak táto iniciatíva zodpovedá skutočnej potrebe občanov, hovorí o dôležitosti e, množstva mladých nezamestnaných. To je veľmi dôležitá oblasť. Avšak prvý rok, kedy táto iniciatíva existovala, preukázala naozaj nedostatok uskutočňovania v členských štátoch. Pred chvíľou ste hovorili o pár dobrých príkladoch, ale tých je málo. Je tu nedostatok financovania, my sme okamžite na to reagovali. Európska únia konečne raz naozaj mimoriadne rýchlo reagovala a o tri mesiace sme riešili prefinancovanie z 1% na 3%. Ďakujem všetkým politickým skupinám, ktoré nám v tejto reaktivite pomohli. Ďakujem aj ko- rade, aj komisii. Avšak my nepopustíme, pretože to, čo chceme, je, aby toto opatrenie bolo používané. A videla som veľa ministrov, ktorí si ešte stále plietli e, tieto programy Videla som veľa ľudí, ktorí potrebovali informácie, komunikáciu a my chceme, aby sa toto naozaj uplatňovalo a prosím, pomôžte nám, vyvinte tlak na členské štáty. Ďakujem, prosím, pokúste sa dodržiavať rečnícke časy, aby sme neskončili veľmi neskoro. Pani Benifej, SD, dve minúty colleghi, cara... Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia, pani nástupkynia rady. Ja som rád, že opäť diskutujeme o, na tému nezamestnanosti mladých. E, niekoľko týždňov o tom, čo, kedy vlastne bola prijat, bola prijatá novela pre zvýšenie financovania a dnes vlastne aj členské štáty preukázali, že sa chovajú zodpovedne a že budú riešiť e, tento problém nezamestnanosti mladých. E, ale musíme si byť istí, že rada bude naozaj bojovať za každú cenu pre týchto mladých. My sme už to povedali viackrát a teraz to opakujem, že je potrebné odblokovať prostriedky pre členské štáty. To znamená, že je tu potrebné aj novelizovať aj nariadenie o štruktúrálnych a sociálnych fondoch, pretože ešte stále tu existujú určité prekážky. Sú tu veľké problémy, ktoré súvisia s množstvom byrokracie pri registrácii programov, či už je to program pre mladých alebo pre partnerské firmy, ktoré sa do tohto programu chcú to, ktoré sa do toho chcú zapojiť. Ďalej potom je to otázka komunikácia, informovanosti. Stále je to nepostačujúce práve tí mladí, ktorí to najmä potrebujú, ani nemajú predstavu alebo nevedia o tom, že takéto záruky existujú a takéto iniciatívy. Takže je to absurdné a musíme toto zmeniť a musíme zvýšiť úsilie, aby mladí ľudia dostávali kvalitné informácie a aby tieto nástroje sa využívali naozaj regulárnym spôsobom a neboli zneužívané a členské štáty spolu s komisiou a parlamentom sa o to musia usilovať, preto, sa snažiť, pretože je to veľká výzva môže to ovplyvniť osud celých generácií. Mladí ľudia jednoducho musia mať prístup k novým pracovným miestam, ale tie pracovné miesta tu nie sú. Čiže je pre, treba predovšetkým efektívne využívať prostriedky EÚ a investovať do strategických sektorov, aby sme naštartovali opäť e, ekonomiku a mali sme európsku priemyselnú politiku e, pretože zatiaľ sú takisto veľké nerovnosti v Európskej únii a my chceme lepšiu budúcnosť pre budúce generácie. Akceptujete modrú kartu, pán Benifej? Acceptez-vous une carte bleue? Oui. Monsieur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 vďaka ktorému by sa zabezpečilo, že vlády nemíňajú prostriedky na fiktívne pracovné miesta, ale prinášajú skutočnú pomoc. Myslím si, že je nevyhnutné e, tak, taký zmes, taká zmes, mix e, akcií, aktivít. Je nevyhnutné zabezpečiť e, rast ekonomiky a to aj tvorbou pracovných miest, ktoré budú skutočné, a že sa to nebude diať e, takým spôsobom, že takéto projekty, respektíve európske zdroje, aj dotácie nebudú smerovať e, do nejakých fiktívnych alebo nedobrých pracovných miest. Na druhej strane je nevyhnutné, aby komisia e, jasnými informáciami, jasnými indikáciami spolu s parlamentom dohľadali na činnosťami členských štátov v tejto oblasti, čiže obe, obe veci. Pani McIntyre z AECR. Ďakujem pekne. Nezamestnanosť v mojej krajine a v mojej, mojom vlastnom regióne západ West Midlands naozaj za posledných e, roky sa výrazne zhoršil, pretože máme e, za, nezamestnanosť e, od tých, ktorí sú 16 až 24, sa dá a výsledok je, že teraz máme 15,9% a posledné údaje poukazujú na to, že sa posledný mesiac sa zvýšila zase nezamestnanosť vo West Midland. Takže čo nám vlastne hovoria štatistiky? Nech nám hovoria čokoľvek. Ja viem, že naďalej máme 6,5 tisíc 16 24 ročných mladých, ktorí sú v Birminghame nezamestnaní. A preto musíme naozaj sa veľmi dôkladne pozrieť na to, čo je a čo nie je úspešné. E, táto iniciatíva pre mladých tá má vysoké nedostatky z hľadiska očakávania. E, myslím, že aj tá správa Dvora auditorov bola veľmi alarmujúca a vítam príležitosť vymeniť si názory s Ilianou Ivanovou vo výbore e, pre zamestnanosť na budúci týždeň v rámci našej osobitnej správy. Ak táto iniciatíva neprináša pozitívne výsledky, musíme preskúmať, prečo tomu tak je. A v tom týždni, keď e, budeme prijímať e, balíček lepšej, lepšej legislatívy od, od podpredsedu Timmermansa, musíme zabezpečiť, aby boli zapojené malé stredné podniky, pretože práve tam môžu vzniknúť najviac pracovných viec. Ďakujem pekne. Teraz pani Harkin na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená rada. Dôvod, prečo tu sme dnes večer, je klásť otázky, ktoré sa týkajú tejto iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Otázky, ktoré tu už odzne, odzneli, sú, že prečo to tak dlho trvá, prečo to je také oneskorené, čo môžeme očakávať, že keď sa nič zmení, kedy sa to zlepší. Nebudem tu opakovať, koľko nezamestnaných mladých. Všetci vieme, že jednoducho je to neakceptovateľné vysoké číslo um, európske inštitúcie prijali tieto iniciatívy. Pre riešenie tohto problému my tu chceme pridávať hodnotu, ale zdá sa, že ako keby tu nebola nejaká pridaná európska hodnota. A keď chceme byť úspešní, tak potom rada musí zohrať svoju úlohu a je mimoriadne to dôležitá úloha pri implementácii tejto iniciatívy. Je tu množstvo flexibility v tejto iniciatíve, je tam možnosť rôznych stáží a e, prvých zamestnaní a rôzne podpora pre mobilitu, job and training, podpora mladých podnikateľov a podobne. Rada nám už povedala, že táto iniciatíva, alebo tieto dve, e, nie sú už e, liekom pre ktoré to úplne vyrieši všetko, ale sú to dosť veľké alebo dôležité nástroje a preto musíme tlačiť na radu, aby už to predsadila, aby sa už to ďalej neodkladalo. Potom je tu ďalšia otázka, ktorá hovorí, že my čakáme rýchle, efektívne využitie toho to navýšeného financovania. Kolegyňa McIntyre hovorila o tom, že aj správa z dvora auditorov už mala určité eh, pochybnosti. My sme mali aj rokovania s nimi a niektoré z týchto otázok jednoducho treba riešiť. To, že tu nebolo dostatočné vyhodnotenie ex ante a že členské štáty neposkytli dostatočné informácie z hľadiska zdrojov financovania pre podporu svojich eh, implementačných plánov pre eh, z záruky pre mladých, toto treba vyriešiť. Ale členské štáty takisto musia splniť svoju úlohu a okamžite implementovať túto iniciatívu zamestnanosti mladých. Hm, ďakujem pekne. Teraz e, pani González Peňaz. nad rámec tých e, odvodnených pochybností, ktoré vznikajú z otázky pani Úskogovej, tak sú tam niektoré štruktúrálne problémy e, krátenia viedli k tomu, že vznikol model, kde nestabilné formy zamestnania sa stali e, bežným v týchto, krajinách, v týchto krajinách. Nie je možné mať e, nákladnú politiku a tvoriť pracovné miesta za takýchto okolností. Musíme nájsť riešenie, ktoré bude vhodné na to, aby sme riešili napríklad aj nahromadený dlh e, krajín Južnej Európy. Musíme spolupracovať s ECB, musíme mať politiku rozumnú fiskálnu politiku, daňovú politiku, ktorá zvýši daňové zaťaženie pre tých najbohatších, ale Youth Guarantee a Youth Employment Initiative, e, tie sú výhovorkou na prevod verejných financií na spoločnosti súkromné. E, znižuje to e, cenu za zamestnávanie, zamestnanosť mladých a vedie to k zhoršeniu, zhoršenému zamestnávaniu mladých. Oni nepotrebujú viac školení, vzdelávania, potrebujú politiku, ktorá bude viesť k tvorbe kvalitných pracovných miest. Vysoká miera nezamestnanosti mladých vedie k bankrotom v mnohých spoločnostiach. Ak e, naďalej budeme takýmto spôsobom ľudí ochudobňovať a budeme znižovať požiadavku po a dopyt po službách a tovaroch, tak potom naďalej budeme obmedzovať tie možnosti, ktoré majú mladí. Mali by sme teda nastoliť novú ekonomickú cestu, ktorá bude viesť k vytvoreniu dobrých a kvalitných pracovných miest. Ďakujem pekne. Dve minúty pani Reintke za zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia, drahá predstaviteľka rady. Dnes tu diskutujeme, pretože výbor EMPL predložil otázku na ústne zodpovedanie na radu a názov je e, iniciatíva zamestnávania mladých e, a to si vyžaduje rýchlu implementáciu národných členských štátov. Samozrejme je to dôležitá otázka, ja predpokladám, že aspoň <laughs> tým pádom, predpokladám napriek tomu, že asi 99% e, občanov ani nevie vôbec, o čom je táto otázka, o čom je táto rozprava. Preto si domne, sa domnievam, že je na mieste, aby som to vysvetlila. Uvádza sa, citujem, že kríza spôsobila, že miera nezamestnanosti mladých dosiahla alarmujúce úrovne v mnohých členských štátoch. Dovolte mi to krátko pretaviť do konkrétnych e, formulácií. Deregulácia viedla k obrovskej miere nezamestnanosti mladých za posledné roky. Skupina, ktorá bola najviac postihnutá takýmto vývojom, sú mladí, ktorí nemajú e, možnosť vplývať na politiky, ktoré viedli k tejto situácii. V reakcii na takéto niečo sme svedkami e, viacerých opakujúcich sa vzorov. EÚ je vinená, EÚ reaguje a EÚ alokuje peniaze. Stále príliš málo z môjho pohľadu, ale dobre, EÚ alokovala prostriedky aby bojovala proti nezamestnanosti mladých. Teraz majú tieto prostriedky napríklad členské štáty v tých regiónoch, kde je najväčšia nezamestnanosť mladých. Naša otázka ale hovorí, hovorí aj o tom, že tie výsledky v teréne nenaplňajú tie pôvodné očakávania. Wow, toto je takmer príliš diplomatická veta na to, aby som ju opäť pretavila do reality, ale pokúsim sa. Mnohí poslanci tohto parlamentu, vrátane mňa, sú pobúrení skutočnosťou, že prostriedky alokované členským štátom na Youth Employment Initiative ešte stále po 20 mesiacoch neboli čerpané vhodným spôsobom. My ako poslanci parlamentu, využívame teda tento nástroj otázky na ústne zodpovedanie, aby sme jasne tlmočili na členské štáty, že potrebujeme teraz pristúpiť ku konkrétnym krokom. Dúfam, že mnohí občania budú nasledovať tento príklad, pôjdu na ulice, budú apelovať na vládu, aby prijala kroky. Ďakujem pekne. 2 minúty 30 nom de A teraz pani Agia, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj zástupky rady. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ja už som si viac akorát položila otázku, prečo, prečo takáto výrazná neefektívnosť, takto evidentná nie je účinnosť iniciatívy, ktorá eh, mala byť eh, dobre zacielenou iniciatívou, akým spôsobom má riešiť problém eh, nezamestnanosti a nie práve opačne zvyšovať tento problém, pretože bohužiaľ dodnes eh, pracujeme ešte v núdzovom stave, pokiaľ ide o takýto mimoriadne závažný problém, ako je nezamestnanosť, ktorý nám samozrejme neumožňuje evidentne eh, realizovať projekty v dlhodobom horizonte, ktorý nám ani neumožňuje myslieť na budúcnosť, ktorej budeme tvoriť zamestnanosť a budeme inovovať. Kolegyňa Moran Chartier to upresnila. Hovorila, že často sa takáto iniciatíva obmedzuje e, alebo sa zmiešava v podstate s garanciou alebo zárokou pre mládež. A toto urobili aj ministri, ktorí riešili túto vec. Ja bohužiaľ som nutená povedať, že pravdepodobne mnohí ani nevedia, čo je e, Youth Employment Initiative a a okrem toho aj nevedia, čo je e, záruka právo garancia pre mladých a nejakým spôsobom nerozlišujú tieto veci nevedia povedať presne, o čom je jedno, o čom je druhé. To je ešte závaznejšie, pretože keby vedeli, aké sú tie príležitosti a možnosti, tak by sa potom e, nastavili špecifické programy, ktoré by skutočne zohľadňovali potreby a požiadavky našich mladých. Možno by potom vznikali efektívnejšie politiky, vec, ktorá sa bohužiaľ aj v mojej krajine nedieje chýbali tam všetky tie ciele. E, ja sa skutočne hábim naďalej za ten spôsob, akým spôsobom míňame a mrháme tými príležitostiami, ktoré chceme ponúknuť ako Európska únia. Ja hovoríme o monitorovaní, akým spôsobom sú vynakladané tieto zdroje, ako to sa to deje na rovni členských štátoch. Hovoríme o kontrole spôsobov, ako sú vynakladané tieto peniaze, pretože ja vám môžem zaručiť, že tí mladí, ktorí mali prospech, mali prospech z takýchto prostriedkov, tak e, tých vieme počítať na prstoch jednej ruky. Bohužiaľ, takto to je, to je skutočnosť a tu si musíme uvedomiť. Je nevyhnutné, ja si myslím, že je nevyhnutné naďalej monitorovať veľmi pozorne, akým spôsobom sú tieto peniaze používané. Ďakujem pekne. E, pani Lope Fontane, minúta 30. Ďakujem za slovo. Nevedela som, že hneď slovo. E, musíme si uvedomiť, že výsledky, ktoré boli dosiahnuté, nenaplňajú očakávania a z tohto dôvodu musíme spolupracovať tak, aby sme konvertovali túto iniciatívu na dobrý a účinný nástroj. E, jedna z významných prekážok e, zdá sa, že e, bola už vyriešená. Tým je zvýšenie predfinancovania. To umožní členským štátom, ktoré nemali možnosť frontloadovať tie peniaze urobiť tak teraz a tým pádom spustiť potrebné akcie, ktoré, aktivity, ktoré majú prispieť e, k integrácii mladých na pracovný trh. Môžeme ešte poukázať na iné prekážky, ktoré zrejme existujú, ale ja napriek tomu som veľmi optimistická a dovolte mi citovať príklad z mojej krajiny. Španielsko je jednou z krajín, ktorá má najvyššiu, tak najvyššiu mieru nezamestnanosti mladých. Je, máme decentralizovaný model, ktorý vlastne spomaluje implementáciu iniciatívy, ale napriek problémom sme jednou z prvých krajín, ktoré implementovali takéto nevyhnutné opatrenia. Máme viac ako 48 tisíc tých, ktorí sa pripojili k tejto iniciatíve. Mnohé z nich sú ženy. Máme predfinancovanie, prefinancing a takisto máme eh, osvetové kampanie, ktoré boli spustené. Je eh, veľmi užitočné spolupracovať aj s obchodnými komorami, eh, zapojiť do toho viac aj podnikateľskú sféru a takisto zlepšovať usmernenia pre mládež, pokiaľ ide o hľadanie pracovného miest. Ďakujem pekne pani Steinbrück, minúta. Je naozaj smutné, ako dlho to trvá a ako príležitosti a šance mnohých mladých Európanov, Európaniek naozaj sú, ako sú zničené takouto, takýmto nižnerobením, ale, ale my v parlamente nepolavíme pri eh, boji proti nezamestnanosti mladých. A preto je dôležité, aby dnes táto otázka bola položená rade pretože ten cieľ e, znížiť, e, dokonca prísť na nulu nezamestnanosť mladých, ešte stále sme na svetelné roky vzdialení od tohto cieľa. Už e, roky sa dejú rôzne samity, konferencie, pekné slova, mnohé prísľuby, avšak nič sa neudialo. A stále sa spomínajú problémy a dôvody, prečo neúspieť. Najskôr žiadne peniaze, potom boli peniaze dané dispozícii, potom tam boli, potom neboli čerpané potom tam bol problém spolufinancovania alebo predfinancovania, aj to sme vyriešili, ale teraz už nie je možné mať nejaké výhovorky. Teraz musia, musia členské štáty konať a naozaj ukazovať evidentné a zjavné iniciatívy. Pomôžte mládeži. Ďakujem pekne. Pani Žitňanská, minúta. Merci, madame la présidente

Merci. parole est pour minute Madame Dlabajová. Pani Dlabajová, minúta predsedníčka, kolegyne, kolegovia, predstaviteľka rady. Táto iniciatíva okrem reforiem trhu práce je jeden z dôležitých nástrojov zvyšovania aktivity mladých na pracovnom trhu. Preto považujem tú správu, že Európska únia zvýšila túto, to financovanie o takmer miliardu eur, za veľmi dôležitú. O to viac ma teší, že v schváleniu v komisii, v parlamente a v rade e, došlo v rekordne krátkom čase. Efektívna zmysluplná spolupráca je jediná cesta, ktorá môže viesť k lepšej budúcnosti mladých. Všetci sme si vedomi toho, že rozdiely nezamestnanosti medzi jednotlivými členskými štátmi sú priepasné. V niektorých krajinách je dokonca viac mladých bez práce ako tých, ktorí sú zamestnaní. Iné krajiny sú s uplatnením mladých e, naopak tak dobré, že vôbec nedosiahnu na prostriedky z tejto iniciatívy. Verím, že po schválení predfinancovania radov sa bude tento proces urychlovať. Je znepokojujúce, že ešte stále viac ako rok po spustení iniciatívy, spustení iniciatívy nevidíme výsledky a možnosti, ktoré sú v dispozícii a sú nevyužité. Sú príčinou tejto situácie administratívne prekážky alebo vágne definície typu kvalitné zamestnanie, ktoré stanovujú ťažko definovateľné a hodnotiteľné ciele Rada by som osobne vyzvala členské štáty, aby sa tejto príležitosti zmeniť nelichotivé podmienky na trhu práce, aby sa ich chopili efektívne a aby skutočne podali pomocnú ruku. Ako chcete vy, zástupcové rady, motivovať členské štáty? Ďakujem pekne, pani Deli, minúta. du conseil moi j'ai juste un message très facile ja mám iba jednoduchú pripomienku. Prosím vás, šéfovia štátov a vládov, prestante kecať, dokážte naozaj, že ste odvážni, urobte to tak, aby prioritou vašich politických volieb bola zamestnanosť mladistvých. Dnes je to hamba podľa dvora auditorov nebolo prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnancí, ktoré na žiadne pracovné miesto. Nemôžeme to už zvalovať ďalej na financie, pretože rozpočet bol navýšený. Je dôležité budovať budúcnosť mladých, aby sa vyhli exkluzii a chudobe. Aké sú tieto sektory do budúcnosti? Obnoviteľné zdroje energie, digitál, digitálne siete, tam treba investovať, pretože toto sú nedelokalizovateľné oblasti, solidné. Takže vážené hlavy štátov, už dnes nemôžete mladých používať iba ako akúsi premenu. Pán Arnold, minúta. Kto by uhádol, že sa dopracujeme sen? Politika EÚ za peniaz daňových poplašníkov, ktorá proste nefungovala. Bol to výborný nápad rozstriekavať peniaze daňových poplatníkov ako parfém, ale výsledok je e, sklamaním. A keď si krajiny uvedomili, že peniaze e, členských štátov sú takto zbytočne míňané, tak čo urobí parlament? Pokúša sa to riešiť EU spôsobom, tak či tak. Je tu jednoduchá alternatíva. Britskí daňoví poslednice pre britské projekty by mali používať britské vedomosti na to, aby vytvorili pre britských mladých pracovné miesta. Nemecké peniaze by mali financovať nemecké projekty a lotišské peniaze by mali financovať lotišské projekty. Je to veľmi jednoduché. Nemusia to byť peniaze EÚ. Prosím, prestante sa do toho pliesť a nechajte na krajiny, aby e, využívali svoje vlastné peniaze na to, aby podporovali svojich vlastných mladých. Pani Melin na minutu. Ďakujem za slovo. Pani predsednička eh, výboru pre zamestnanosť a sociálne veci veľmi dobre položila otázku, čo robiť, pokiaľ navýšenie prefinancovania nedospeje k žiadnemu výsledku počas roku. Rovnaké príčiny pro, pro, pro, produkujú rovnaké dopady a pokiaľ budeme naďalej rovnakým spôsobom využívať financie EÚ, tak tá nezamestnanosť mladistých bude narastať namiesto toho, aby klesala. Je to začarovaný kruh, ktorý všetky členské štáty poznajú. Takže je dôležité, aby sme e, prešli od rečí k skutkom. Malé a stredné podniky treba odľahčiť od e, prílišnej administratívnej záťaže, zvihneme nohu z brzdy, stretneme sa tu, teda stretneme sa tu o rok a keď sa stretneme o ďalší rok, tak dúfam, že nás neprekvapia negatívne výsledky tak ako teraz. Pán Jongerus na minútu. Ďakujem za slovo. Už je takmer leto a už takmer 8 e, rokov, odkedy veľká hospodárska kríza za udrla na Európu, mnoho podnikov a bank skrachovalo a taktiež e, bolo zrušených veľmi veľa pracovných miest. Mnoho ľudí sa ocitlo bez e, práce a v komplikovaných situáciách. A to isté platí pre mladých ľudí, a preto sa Európska iniciatíva rozhodla podojať na iniciatívu na podporu mladých v najproblematickejších regiónoch. Boli tu prefinančné programy, aby mladí ľudia sa dostali, za, zapracovali do pracovného trhu. Avšak za 6 mesiacov uvidíme, či sme na správnej ceste alebo nie. Nechceme totiž to, aby sme mali na trhu pre zamestnanosť mladých ľudí bez perspektívy. Pán Salvec Chambon, ďakujem za slovo. Pani predsedkynia, pani zastupkynia rady. Áno, ide tu o dôveryhodnosť EÚ a o európskych občanov, o hlasovanie a o dôveryhodnosť nášho európskeho projektu. Toto všetko sa odohráva v kontextu obrovskej miery nezamestnanosti. Je to zásadné pre budúcnosť našich mladých ľudí, Rada sa vyjadrila, že je potrebné hľadať cesty. Avšak členské štáty sa už nesmú ďalej vyhovárať na to, že nemajú administratívne kapacity a podobne. Toto nie sú žarty. Vraj neexistujú projekty na kvalitné pracovné miesta. To je predsa absurdné. Musíme zapojiť mladých ľudí a urobiť to hneď. Pán López, minúta. Rečník bez mikrofónu. Lo que tenemos claro es que no acaba de arrancar la iniciativa de empleo juvenil. Zaujímavé je to, že iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých tu nezačína. Členské štáty a vlády vedeli, že máme problémy s deficitom, že to je prekážka pre iniciatívu. Táto nefunguje. Máme 5 miliónov e, mladých nezamestnaných pod 25 rokov a výsledkom je, že aj podľa barometra sme si nedávno pripomenuli, že 8 z 10 niečo počul o iniciatíve e, Neviem, nakoľko je toto efektívne. Uvediem príklad Španielska opäť nielen preto, že máme vysokú mieru nezamestnanosti mladých, ale je to prvá krajina, pokiaľ ide o zdroje. Z 800 tisíc nezamestnaných mladých sa iba 4 tisíc zaregistrovalo, čo však ešte neznamená že, neznamená, že by si našli prácu alebo že by absolvovali nejaké školenia. Je to škandalozne, že by sme mali buď niekoho prepustiť, aby mladý človek dostal prácu, pani López. Pokiaľ ide o hodnotenie dopadu, potrebujeme kritéria a otázka nezamestnanosti mladých je len jedným. V Južnej a Východnej Európe sme zaznamenali rýchle zmeny eh, mladých, eh, pokiaľ ide o migráciu na začiatku bol pomer mladých nezamestnaných 17%, potom na konci roku 2014 to bolo 12%, to je veľmi dobre, ale pokiaľ tento pokles nezamestnanosti je spôsobený, pretože mladí ľudia opúšťajú krajinu, tak nemôžeme toto považovať za riešenie problému. Komisia by mala zobrať do úvahy kľúčové sociálne skupiny v našej krajine. E, e, e 27 eh, ľudí v tejto vekovej skupiny, eh, avšak ich nezamestnanosť predstavuje zhruba 81 A tieto štatistické údaje sú zásadné na adekvátnu analýzu akýchkoľvek eh, opatrení. Ďakujem, pán Pavel, minúta. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să încep prin a saluta decizia de suplimentare a fondurilor de prefinanțare privind inițiativa angajată. Ďakujem za slovo Dúfame, že iniciatíva dosiahne na väčší možný dopad a preto si myslím, že komisia by mala prideliť viac e, zdrojov e, na boj proti nezamestnanosti mladých, podporovať podnikateľstvo medzi mladými, medzi ženami a myslím si, že aj vďaka e, Fondu na prispôsobenie sa globalizácii a ďalšími finančnými mechanizmami sa, um, sa podarí posilniť biznis medzi mladými ľuďmi vo všetkých členských štátov. Pokiaľ ide o systémy vzdelávania, myslím si, že by sme mali byť e, čo najrealistickejší a najpraktickejší. A aby sme sa k tomuto dopracovali, členské štáty musia intenzívnejšie spolupracovať s hlavnými zúčastnenými stranami, čiže s vládami, zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami, ako verejnými, tak aj mm, súkromnými a v neposlednom rade e, s občanskými e, zástupcami občianskej spoločnosti. Ako zástupca mladej generácie si myslím, že škola by mala poskytnúť akýsi štart, otvorenie na ľahší prechod na pracovný trh. Áno, ďakujem pán Simon na minútu. <coughs> Thank you, Madam President. Ďakujem za slovo. Tuto hra už, táto hra už sa hrá roky. V marci v roku 2014 Torio vláda Spojeného kráľovstva sotva predstavila nejaké programy, potom navrhli iba minimálnu sumu 206 miliónov eur, ktoré boli pre Spojené kráľovstvo dostupné a desiatky miliónov eur, ktoré boli pre náš región určené pre mladých ľudí, aby sa dostali naspäť do, na pracovný mm, trh. A samozrejme odmietli E, e, rešpektovať základné práva, ktoré platia pre všetkých ostatných e, v EÚ. A výsledkom je, že mladí ľudia v mojom regióne sú naďalej nezamestnaní. Pirinsky, Pán Pirinsky, minúta. Председател, въпросът, който се обсъжда v sešnosti. Ďakujem za slovo Dôležité je ujasniť si následovné. Aké je postavenie rady, pokiaľ ide o implementáciu tak e, e, dlho propagovanej záruky pre mladých? Položili sme otázku na ústne zodpovedanie a teraz e, sme však nedostali odpoveď. Ja by som sa chcela pýtať opätovne na jednu vec. Zaviaže sa rada, aby naozaj začala implementovať e, záruku pre mladých po 6 mesiacov potom, ako táto vstúpila do platnosti? A ďalej, čo urobí rada, pokiaľ sa ukáže, že táto záruka nevedie k žiadnym hmatateľným výsledkom? To sú dve najdôležitejšie otázky a my trváme na to, aby sa na výbore pre zamestnanosť o tomto hovorilo v prvom rade. one 153 miliárd pro jaar. 130 miliard e, ročne to je suma, ktorú o ktorej vlastne vie každý. To sú náklady, ktoré spôsobuje nezamestnanosť mladých ročne. Napriek tomu v mnohých krajinách existuje, sú veľké problémy v členských štátoch pri príprave projektov. Chcela by som povedať, že aj samotní mladí kritizovali tieto programy aj preto, že prostriedky sa nedostali vôbec k mladým ľuďom. Chcela by som aj požiadať vás, pani e, eh, nástupkyňu e, eh, rady, aby ste naozaj zabezpečili informačnú kampaň ktorá bude o tomto informovať a presne bude musieť informovať o tom, že aké politiky sú tu v prospech eh, mladých, pretože tu boli obrovské sumy k dispozícii, ale pokiaľ ide o mladých, tak eh, nakoniec sa k týmto peniaze, mladým peniaze nedostanú a, a ešte príliš neskoro. A jednoducho dúfam, že všetky členské štáty budú ro, jednoducho urobia to, čo očiže Európsky parlament, tak aby jednoducho túto úlohu splnili. E, teraz má pán Manslovo. slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide o 5 miliónov mladých, ktorí nemajú ani vzdelanie, ani perspektívu a jednoducho potrebujeme konkrétne e, opatrenia. Čiže mali sme tu dve iniciat- tieto dve iniciatívy, avšak keď e, nestačí ani 6 miliard e, prostriedkov, keď nie sú určené presne e, kompetencie medzi regiónmi, keď všetko to bude, všetko to, čo tu je, vlastne je iba ako keby len na prekážku. Keby, myslíte si, že pani predsednička, že by sa lepšie presadili tieto iniciatívy, keby sa zvýšila možnosť predfinancovania E, takisto, keby ste byli, do toho zapojili aj malé a stredné podniky, bolo by to určite lepšie, pretože my vždy sme v parlamente volili potom a dúfam, že toto posolstvo by ste mohli potom písať aj členským štátom. Ďakujem pekne teraz pani Kompola Natri. Ďakujem pekne. Vážená predsednička, iniciatíva pre zamestnanosť mladých bola veľmi vítaná, keď sa objavila v roku 2013. Veľa sa diskutovalo o to, že je to spôsob preukázania toho, že toto je kontinent aj pre mladých ľudí, ale pro, sľuby boli veľké, ale prostriedky sa nedostali naozaj tam k, k mladým a jednoducho nesmieme upúšťať z našich e, úsilí, musíme hľadať nové spôsoby, ako im pomôcť a mali by sme sa snažiť pomôcť e, alebo využiť potrebujeme podporovať e, rôzne asociácie mladých, rôzne podniky alebo podnikateľské subjekty. Sú tu aj také um, aj mekšie metódy, ktoré by sa mohli uplatniť. Jednoducho musíme umožniť mladým ľuďom mať možnosť získať také vzdelanie, aby mohli e, jednoducho žiť svoje dospelé životy. Mám, mám 8 požiadaviek o slovo. Teraz začneme pani Ribero na jednu minútu. Pán predsedajúci, predsednička. Už prešli dva roky od spustenia tejto iniciatívy a ešte stále nebola plne implementovaná v Európskej únii. Myslím si, že nezamestnanosť mladých je naďalej na absolútne vysokých e, číslach, aj keď e, sú tu všetky podmienky pre splnenie tohto programu, e, je potrebné konať rapidne, aby sa niečo zmenilo. Členské štáty neimplementovali túto iniciatívu, alebo tie, ktoré to neimplementovali, mali by si vziať príklad z mojej krajiny z Portugalska, že napriek ťažkým ťažkej finančnej situácii program implementovali a už začneme vidieť pozitívne dopady toh, tejto inicia, týchto iniciatív. Za posledné dva roky sa do tohto zapojilo viac ako 200 tisíc mladých ľudí a zníženie nezamestnanosti bolo o 2,2%, čiže 15 tisíc ľudí vo veku od 15 do 24 Teraz je tu aj návrh, ktorý by to mohol rozšíriť aj na staršie deti a staršiu mládež. Teraz má slovo pán Ribeiro. Ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nám kladú otázku, ako môže takáto iniciatíva vytvoriť nové pracovné miesta, osobitne v takých, pre tých najviac znevýhodnených v skupinách. Jednoducho členské štáty sa mu to musia venovať. Je treba to všetko pretaviť do skutočných programov a musíme zabezpečiť aj určité granty pre školy, pre podniky. Mali by sme takisto sa snažiť vyhnúť roz, zbytočnej byrokracii a každý deň, ktorý prejde, um, predstavuje množstvo byrokratických krokov pre týchto niekoľko miliónov mladých, ktorí už stratili nádej. Ďakujem pekne. Teraz um, na jednu minútu. Pán Marias. V Európskej únii máme viac ako 5 miliónov nezamestnaných eh, mladých. V Grécku v roku 2000 14 to bolo vyše, vyše 50 v Taliansku to bolo 41,5%, v Španielsku 51,9%. Čiže keď chceme riešiť e, nezamestnanosť mladých, musíme zmeniť politiky, musíme prestať e, s politikou šetrenia a jednoducho musíme odpísať dlhy. A to to množstvo peňazí, koľko peňazí? 6 miliard na túto iniciatívu, 10 miliard na e, ruku. Pán Draghi poskytol jedn, 100 biliónov pre kvantitatívne uvoľňovanie a prečo nemáme stále výsledky? Pretože stále potrebujeme spolufinancovanie zo strany členských štátov a tie peniaze nemajú. V Grécku 160, je potrebné poskytnúť 160 miliónov od gréckého štátu pre, kvôli, financ, spolufinancovaniu e, pretože by malo byť 160 miliónov z Európskej únie. Pán Marias, prekročili ste svoj rečnícky čas. E, teraz pani Novakov. Pán Novakov. Благодаря, госпожо председател. Моите 60 секунди... Pani predsednička, ďakujem za slovo. Mojich 60 sekúnd dnes nevyužijem na to, aby som ukazovala, poukazovala problémy, ale hľadala riešenia. Keď chceme nájsť riešenie pre problémy mladých, mali by sme využiť aj k tomu mladý prístup. Skúsenosti nám ukazujú, že nezáleží na tom, koľko peňazí minieme na zamestnanosť, na čom záleží že koľko ľudí si skutočne našlo prácu. Tak skúsme fungovať trochu rýchlejšie, skúsme sa snažiť zobudiť všetkých mladých, tak by som to nazval. Mladých, ktorí pracujú v kanceláriách pre nezamestnaných alebo na úradoch práce, e, si majú vyzlieť svoje kravaty a obleky a mali by na vlastnej koži zažiť, čo zažívajú mladí ľudia. Mladí ľudia nenávidia túto byrokraciu a jednoducho odstraňme už tieto papiere preč a vtedy sa mladí ľudia schopia Európia zmeniajú. Teraz má pán Firčip slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážení kolegovia Nezamestnanosť je stále veľmi vysoká a boj proti tomu by mal byť kolektívny a presne zacielený. E, myslím si, že je tu tá iniciatíva a napriek tomu e, si stále mladí ľudia nevedia nájsť prácu v Európskej únii Viem, že členské štáty majú ťažkosti s operačnými programami a s týmito iniciatívami. Ja musím takisto povedať, že bol som jedným z poslancov Európskeho parlamentu, ktorí podporili návrh Európskej komisie zvýšiť predfinancovanie. A viem veľmi dobre, že predfinancovanie e, a zvýšené financovanie to samo o sebe ešte nevyrieši problém ale to je presne aj dôvod, prečo som sa chcel z rady spýtať, že čo urobíte s efektívnou implementáciou týchto opatrení, ako jednoducho budete merať výsledky. Pani Post, nesmiete zabúdať na to, že nezamestnanosť nie je iba otázkou nedostatku pracovných miest. Nezamestnanosť je takisto aj otázkou rasizmu a diskriminácie. E, Rómovia boli vždy jednou z najmarginalizovaných skupín v Európskej únii a v takých ťažkých časoch, aké máme dnes, e, je to ešte viac vypuklejšie. Nezamestnanosť Rómov je trikrát vyššia, ako je to v ostatnej populácie. Rómovia sú nedostatočne zastúpení a jedno, je, ich, je veľmi málo teda Rómov je zamestnaných a preto táto iniciatíva musí byť tiež aj osobitne orientovaná na Rómov. To je veľmi dôležité, aby mladí Rómovia tiež získali šancu na lepší život, aby sme už mohli konečne ukončiť tieto protiromské nálady gospođo predsjednice poštovana kolegice drago mi je da ste postavili pitanje Ďakujem pekne, pani, hovorí pani Petír, ďakujem pekne, že ste položili túto otázku e, pretože sú tu krajiny, ktoré majú najvyššiu nezamestnanosť e, a sú tu práve krajiny, ktoré boli najviac dotknuté krízou a práve aj tie zaostávajú v implementovaní týchto um, nových um, iniciatív. Chorvátsko um, podľa údajov Eurostatu máme druhú najvyššiu nezamestnanosť mladých. Naši mladí odchádzajú z krajiny a hľadajú si prácu inde a vláda nevyužila ani jedno euro z tejto iniciatívy až do februára 2015. A vaša otázka bola, že ako rada zamýšľa podporiť rýchlu a efektívnu implementáciu tejto iniciatívy v blízkej budúcnosti. A ja Neviem, ako môže e, rada presvedčiť členské štáty, aby konečne konali predsednička. A ďakujem a teraz pán e, Nekov v závere. Уважаема gospodžu predsedateľ. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Prešiel už rok od spustenia tejto iniciatívy, ale výsledky v členských štátoch sú veľmi vzdialeko od toho, čo sa očakávalo. Myslím si, že mali by sme využívať nielen súčasné finančné nástroje, ale mali by sme sa snažiť e, zabezpečiť aj reformy vo vzdelávacom systéme. Musíme nájsť nové formy neformálneho vzdelávania, Musíme nájsť nové spôsoby podpore skúsenosti, musíme podporiť inovatívne správanie a myslenie u mladých ľudí. Myslím si, že takéto iniciatívy by mali byť upravené podľa potreby jednotlivých členských štátov. Napríklad v Bulharsku jednou z najväčších víziev je ten, je, ten, je ten prechod medzi školou a zamestnaním. Tu mnoho č- č- mladých ľudí odchádza z mojej krajiny, preto si myslím, že rada by mala nielen snažiť sa zlepšiť tento program, ale aj by mala zabezpečiť lepšie ten prechod do zamestnanosti, alebo rečník bol prerušený. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani predsedničke, pani Lukáševice. Vážení poslanci, dovolte, aby som zopakovala ešte raz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 Ďakujem pekne. Dovolte, aby som využila túto príležitosť a opäť raz e, povedala, akú vysokú politickú dôležitosť má táto iniciatíva. Poďakovať Európskom parlamentu za veľmi úspešnú spoluprácu, ktorá nám umožnila reagovať rýchlo na výzvy nezamestnanosti mladých. Vy ste sa pýtali, že čo, čo zdržiava členské štáty a v tejto fáze je to ešte stále veľmi ťažko vidieť e, skutočný pokrok a zatiaľ sa ešte nezačala dostatočná činnosť zo strany EÚ. Ja by som teda mohla hovoriť o troch ďalších e, výzvach, e, ktoré tu súvisia s mobilizáciou týchto opatrení pre podporu zamestnanosti mladých. Poprvé, niektoré členské štáty nemajú dostatočné implementačné štruktúry. Po druhé, finalizácia e, určenia kompetentných orgánov tiež má e, problémy, ako na ne poukazujú niektoré členské štáty a po tretie existujú viaceré otázky, ktoré súvisia s administratívnou kapacitou e, od orgánov na úrovni členských štátov, tak akým spôsobom je možné zabezpečiť rýchlu implementáciu. Rada spolu s Európskym parlamentom si myslí, že dostatočná likvidita zabezpečí um, prijatie príslušných um, politík a nový návrh, e, ktorý by mal zvýš- na zvýšenie predfinancovania, by mal prispieť e, rýchlejšie mobilizácii prostriedkov a tým takisto by bolo, aby bolo možné spracovať e, žiadosti o prostriedky rýchlejšie. A bolo pozitívny dopad, by sa mal už očakávať čoskoro. Na iných frontoch implementácia tejto týchto opatrení si vyžaduje aj štruktúrálne reformy, aj e, individuálne opatrenia. Čiže členské štáty musia používať viaceré politiky na báze svojich vlastných potrieb a priorít. Táto schéma pre mladých e, predstavuje len jedno z možností, jedno z opatrení a všetky príslušné členské štáty, ktoré predložili svoje implementačné plány a implementácia na národnej úrovni to je monitorovaná pravidelne radou na báze príspevkov príspevkov výboru pre zamestnanosť. A v, v, je to multilaterálny proces a výmena skúseností medzi členskými štátmi je tiež veľmi dôležitá, ako aj vyhodnotenie prijatých patrení. A v závere by som chcela zdôrazniť, že členské štáty v súčasnosti sú v procese predkladania štrukturovaných správ o implementácii iniciatívy v zamestnanosti mladých. Táto správa takisto poskytne aj od informácie o tom, aký pokrok dosiahli členské štáty pri uplatňovaní týchto opatrení, e, čo umožní lepšiu analýzu zo strany rady. Efektívne monitorovanie čo je jedno z podmienok pre úspešnú implementáciu a pokračovanie v dobrého financovania. A tu rada presadzuje mu multilaterálny dohľad e, implementácie a e, vykonáva peer review, teda porovnávanie medzi krajinami z hľadiska ich e, konkrétnych odporúčaní podľa jednotlivých krajín. A spolu s týmto údajmi, informáciami z roku 2014 a s informáciami od tých členských štátov, ktoré sú najviac dotknuté krízou. Dá sa očakávať, že tieto e, otázky budú riešené v rámci diskusie o Európskom semestri na 2015. V každom prípade rada bude o tomto diskutovať detaľnejšie na júnovej rade spolu s prijatím spolu osobitnej správy rady e, Dvora auditorov. Dvora auditorov Členské štáty budú musieť takisto mm, sa sústrediť viac na prijímanie príslušných štruktúrnych reforiem, aby sa mohli mladí ľudia viac zúčastňovať mm, pracovného trhu. Vzdelávanie je takisto veľmi dôležité, takže rada zdieľa ten názor, že je potrebné urobiť viac v boji proti nezamestnanosti mladých. Ja som uvedla iba niekoľko príkladov. A rada, čo rada a komisia zamýšľa, aby tento systém bol efektívnejší. Ja vám nemôžem zatiaľ presľubiť nejaký zázrak, ale môžem povedať, že sa tu urobilo veľa, aby sa našlo riešenie čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem, diskusia je ukončená.